Wir... Dobrý deň vám všetkým želám. Dnes po obede máme mimoriadne eh, vypočutie, eh, také menšie vypočutie na veľmi dôležitú tému. Konkrétne budeme hovoriť o budúcnosti projektu Európske hlavné mesta kultúry. Myslím, že treba včas začať, pretože začiatkom roka predloží komisia svoj návrh a možno už teraz by sme mohli a začať nad tým zamýšľať sa. Máme tu členov poroty, ktorí sme vyslali. Ostanú 3 roky a potom idú. A teraz dvaja, dvaja odchádzajúci experti, ktorí sme vyslali, pani doktorka Glondis a pán doktor Vízant a rovnako sme eh, pozvali ďalšieho člena, ktorého sme nevyslali, ale ktorého vyslal niekto iný, pravdepodobne rada, naša bývalá kolegyňa Eniko Šepkes, ktorá bola členkou výboru pre kultúru. A sme veľmi radi, že môžeme privítať troch veľmi dobrých expertov na túto tému. Vieme, že rok 2019 súčasná podoba končí a treba sa zamýšľať nad tým, ako bude vyzerať tento projekt po roku 2019, či budeme pokračovať v tejto forme, či budú každý rok jedno alebo dve mesta alebo regióny. Je veľa možností a teším sa, že tu máme aj návštevu z Belehradu. Belehrad sa snaží o to, aby v roku 2020 bol hlavným mestom kultúry. Je to veľmi pekné mať takýto cieľ, potom vieme, na čom pracujeme. A problém je, že zatiaľ nemôžeme to prislúbiť, ale môžeme vám dať eh, možnosť vypočuť si niečo, aby ste sa niečo poučili a dobre pripravili. Takže ešte raz srdečne vás vítam všetkých, eh, ktorí sa o to zaujímajú. Je štvrtok po obede. Eh, nenašli sme žiadny iný časový slot, ale myslím, že my sme tí, ktorí sme si to želali a preto sa to uskutočňuje. Máme troch expertov, každý dostane 10 minút, môžete hovoriť aj menej a budeme mať čas na potom čas na diskusiu. Okrem toho e, je prítomná samozrejme komisia a generálny riaditeľ Suchan a, a pán Gamel, e, ktorého už tiež poznáme z našej spolupráce v oblasti kultúry. Dobre. A ako prvá dostáva slovo pani doktorka Glondisa. Máte slovo, nech sa páči. Či už po anglicky, po francúzsky. No už budem hovoriť po anglicky. Najskôr by som chcela poďakovať vám za vašu nomináciu, za nomináciu parlamentu, aby som sa stala európskou expertkou na túto tému. Už tri razy, eh, vždy pod inými pravidlami, ale umožnilo mi to a napísať PhD o európskych hlavných mestách kultúry a mieste kultúry v európskej politike. Toto je prvá kniha napísaná v strednej a východnej Európe na túto tému, takže ďakujem veľmi pekne. Váš príspevok je veľmi dôležitý. No a keď ja som písala svoju publikáciu, tak som sa stretla s mojimi materiálmi. Neboli to len európske nariadenia, nie len 63 žiadosti jednotlivých miest, ktoré som si musela prečítať a rôzne rozhovory, ale tiež nejaké participatórne pozorovania. Ja som sa zúčastňovala na výberových konaniach a monitoringu eh, európskych hlavných miest kultúry od roku 2009 do roku 2016. To je pre neskutočne veľmi dôležité. No a na základe tohto eh, výskumu a štúdia som si dovolila sformulovať pár záverov a zo pár odporúčaní. Kvalita programu Európskych hlavných miest kultúry sa veľmi zlepšila vďaka kritériám, ktoré sú e, mestám jasné. Proces e, určovania miest je transparentnejší a jasnejší medzinárodná porota, ktorá, ktorú nominujú európske inštitúcie, garantuje a zaručuje, že európska dimenzia programu zostane zachovaná a chránená, inak program hlavných miest sa stane systémom rozvoja, hospodárskeho rozvoja miest. Čo by však si vyžadalo väčšiu pozornosť je pochopenie európskej dimenzie. Toto kritérium potrebuje upresnenie. Inak ľudia, ktorí vypracovávajú ponuky, si myslia, že európska dimenzia je, znamená pozvať zahraničných účastníkov alebo umelcov. To stačí, V, je tam veľmi málo miesta pre európsku dimenziu, pre európske dedičstvo a európske výzvy, s ktorými sa Európa každodenne stretáva. Rovnako pomerne jasné po všetkých rokoch je, že Európske hlavné mesta kultúry a program je najprestížnejším a najžiadanejším titulom, ktoré mesta v Európe chcú získať. Takže je to dlhá tradícia, dedictvo a prestíž. Tak a projekt a program by mal kvôli tomu pokračovať. Treba venovať viac snách a viac sa venovať ochrane európskeho kultúrneho rozvoja v rámci tohto systému. Dôležité je tiež ako sú sformované programy, ako sú vypracovávané ponuky a žiadosti, pretože veľmi často sa objavuje tendencia lokálnych politikov robiť všetko, aby robili všetko sami a potom vnúcujú svoje predstavy spoločnosti. Je to však proti zásadám participatórnej demokracie a o tom sme hovorili tiež a to presadzujeme aj v rámci poroty. zdroje pre tento program. Všetci eh, kritizovali kohokoľvek sme sa spýtali. A chcela by som vyzvať Európsky parlament, aby eh, bolo zvýšené, aby boli zvýšené tie čiastky eh, na cenu Merkury, tak aby bola solidarita s mestami, ktoré investujú veľmi veľa peňazí do rozvoja a do transformácii miest a sociálnej inklúzie. Čiže to by bolo dobré gesto Európskej strany. Keď eh, na otázku, či program Európskych hlavných miest kultúr mal pokračovať, tak eh, odpoveda áno. Nesmie skončiť. Treba, aby pokračoval a ďalej sa rozvíjal. Neexistuje žiadna iný program Európskej platformy, ktorý dokáže e, vytvárať e, takú, e, taký veľký rámec spolupráce, zapája mnohé orgány, politické orgány na národnej, regionálnej, lokálnej úrovni s občanmi. A to je vynikajúce, pretože to je jediná súťaž, kde súťažia politici a miestne samozprávy a zazneli niektoré hlasy pri prípravách nového nariadenia, že by sme mali obmedziť program len na niektoré krajiny, len na väčšie krajiny, alebo eh, neviem, podľa, krajiny podľa nejakých kritérií, ktoré by mali predkladať svoje kandidatúry. Ja myslím, že proces by mal zostať taký otvorený, ako je aj teraz. Takže všetky krajiny by mali mať možnosť zúčastňovať sa tejto súťaže bez ohľadu na to, na kultúrne dedičstvo, umelecký potenciál alebo kapacitu. Každá krajina by mala mať možnosť prezentovať kultúru eh, na európskej platforme. Teraz výberový proces. Výberový panel je zložený z medzinárodných expertov a mal by pokračovať vo svojich aktivitách. Či, či je to ideálne riešenie, spájať národných expertov s medzinárodnými expertami. Už často máme pocit a niekedy a to počúvame priamo od národných vlád, že ne, v krajine neexistujú nezávislí experti, takže musia nominovať zamestnancov, a úradníkov z ministerstiev. Ak je to tak, tak ja by som bola radšej, aby medzinárodná porota rozhodovala o udelení titulu. Takže to do ďalšieho systému. To je prvé odporúčanie. Druhé odporúčanie je zajistiť rodovú rovnováhu panelu, pretože my sme niekedy alebo ženy sú niekedy v menšine a niekedy sa ťažko presadzujeme. Rovnako vekovú rovnováhu treba zaistiť, pretože v paneloch, súčasných paneloch je málo mladých ľudí. A mladí majú tiež skúsenosti. No a v neposlednom rade treba zaistiť, aby nové členské štáty boli zastúpené v rovnakom rozsahu ako staré členské štáty Ja som bola prvou osobou nominovanou zo strednej a východnej Európy a veľmi dlho som bola jedinou a osamotená som bola, takže moja zodpovednosť bola skutočne veľmi vysoká. Ja som bojovala v podstate a presadzovala záujmy desiatich krajín. Takže prosím, zaistíme eh, rovnováhu v zastúpení starých a nových členských štátov. Mám ešte jeden návrh a to je posledná pripomienka. Keď hovoríme o kritériách pre udelenie titulu Európskeho hlavného mesta kultúry, hovoríme o európskej dimenzii, nie je to úplne jasné, ale môžeme to uh, objasniť. Týka sa to viac ako výmeny umelcov. Máme mesta a občanov, ktoré reflektujú ambície občanov a miest, ale ja by som chcela ešte zaviesť jedno nové kritérium, ktoré by sa týkalo politiky Európskej únie a to je kritérium solidarity. Solidarita je hodnota. Minimálne by sme mohli zaviesť hodnotu do systému, to nie je len o integrácii a o hospodárskom rozvoji. Solidarita je univerzálna myšlienka, ktorá sa týka miestnych občanov, lokálnych obyvateľov, lokálneho obyvateľstva, ale tiež je to myšlienka, ktorú presadzuje Európsky parlament a OSN. Keď hovoríme o solidarite, hovoríme o, o v súvislosti s milenovými cieľmi rozvoja aj v súvislosti so sovietskou politikou. Prečo sa nespýtame obyvateľov Európy, aby nás podporili v našom prístupe, v prístupe parlamentu, aby podporili myšlienku solidaritu, solidarity, aby sa naučili viac o myšlienke solidarity a využili na to kultúru. Myslím, že by to bolo, myslím, že by bolo vynikajúce, keby sme o tejto myšlienke mohli hovoriť s poslancami Európskeho parlamentu a ja by som ešte chcela poďakovať Európskej komisii, za jej snahy a podporu, ktorú nám dali mne a Andreasovi Vizendovi Bol moment, kedy sme boli všetci prekvapení popularitou projektu európskych hlavných miest kultúry. A zrazu sme dostali 16 žiadostí zo Španielska, 11 aplikácií z Polska. A odviedli skutočne obrovskú, obrovskú prácu, takže ja by som chcela presadzovať väčšiu podporu Európskej komisie, tak z hľadiska ľudských a finančných zdrojov ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, ďakujem za to, že som dostala možnosť stať sa európskym expertom, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za vašu prácu, ktorú ste odviedli pretože sme vás požiadali, aby ste to urobili a ak to bolo dobre pre vašu, e, váš osobný rozvoj, je to vynikajúce. Je to vynikajúce. Takýto príklad. Ďakujem veľmi pekne. No a slovo teraz dostáva pán Vízant. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, zdravím všetkých. A ja, ak dovolíte, budem hovoriť po anglicky. Pevne verím, že každý bude rozumieť bez prekladu. Neznamená to, že som nerešpektoval prekladateľov, ktorých si veľmi vážim, ale niekedy aj v našej práci sa zdá byť, že keď takto postupujeme ako ja teraz, je to efektívnejšie aj u nás na panele. Poprvýkrát, keď som bol v tomto výbore, bol to asi pred 20 rokmi, bolo to krátko predtým, ako sme začali vytváranie Európskeho inštitútu pre komparatívny výskum kultúr, kde som pôsobil v jeho vedení. A Vtedy svojho času to zasadanie, ak si spomínam, všetko to prebiehalo v takých mm, improvizovaných podmienkach, by sa dalo povedať. Kultúra v rámci európskych štruktúr bola mm, slabo zastúpená, nebola to aktuálna téma. V Európskom parlamente, v našom inštitúte sme odtedy prešli skutočne dlhú cestu. Úloha Európskeho parlamentu bola skutočne zásadná aby kultúra sa dostala na to miesto v rámci európskych politik, kam patrí. A sú tu určité vlajkové aktivity a iniciatívy v tejto oblasti. Aj my sme sa vyvinuli v našom, ďalej v našom inštitúte. Pred 8 rokmi sme zverejnili štúdiu Kreatívna Európa, kde nám pomohli určité európske nadácie a musím povedať, že som do určitej miery hrdý na to, že Európska komisia sa vybrala tento istý názov ako my pre svoj program. Vypracovali sa rozličné štúdie pre Európsky parlament o postavení umelcov. Napríklad v roku 2007 vypracovali komparatívnu štúdiu, kde sme sa zaoberali diverzitou v rámci prípravy roku medzikultúrneho dialogu v roku 2008. To sú viaceré aktivity, ktoré sa týkajú našej práce. A myslím si, že to je také zhrnutie tých aktivít, ktoré sme vykonali. Dovolte, aby som spomínal nejaké naše skúsenosti. Vlastne e, dostali ste taký leták, ktorý dostali všetci členovia výboru a myslím si, že nemusím to teda prečítať. Môžete si v tom dokumente nájsť detaily. Ako som už e, uviedol v tom dokumente, musím zdôrazniť, že ste si vlastne vypočuli od Danuty, že to, to nie je iba zhrnutie dôležitých tém, ale sú tu vlastne aj také vnútorné úvahy o tých problémoch, ktoré my sme zažili, ktorým sa zaoberali ako členovia tejto poroty. Takže musím povedať, že ja som nikdy nebol zodpovedný za realizáciu alebo za prevádzkovanie Európskeho mesta kultúry. Ja som mal iné úlohy. Mojou úlohou je empirické hodnotenie a dovolte, aby som podobne ako Danuta povedal, že ja som mal možnosť sa veľa naučiť z tých špecifických problémov. Takže tie veci, na ktoré by som sa chcel zamerať, viac menej vyplývajú z tých skúseností. Poprvé, čo sa týka problému európskej dimenzie, to už spomínala Danuta, a je skutočne také zvláštne, akým rozličným spôsobom sa si to vykladajú niektoré štáty. A vlastne aj títo kandidáti častokrát si myslia, že ak sú súčasťou nejakej európskej siete, tak vlastne už splňujú to, čo chcú. Je to nedostačujúce, a bolo by dobré, keby im bolo jasné, čo to znamená. V každom prípade ja mám špecifický názor a vlastne týka sa to všetky v našom paneli. My jednoducho si vymeniame názory, diskutujeme, niekedy nesúhlasíme a mojou úlohou je, môj stanoviskom je, že ako doplnenie k niektorým špecifickým kritériám, ktoré by sa mali týkať samotnej kandidatúry, a ktoré mali naplniť všetci kandidáti, je to, že musíte sa zaoberať celým procesom ECOKu a rôznorakosť musí vyplynúť z tohoto procesu ako takého. To znamená, že tie jednotlivé mesta, podľa môjho názoru, by mali byť aj rozlišiteľné. Nepomôže vám, ak budete realizovať taký všeobecný európsky program, keď to spraví každý, kde bude vlastne stále tá istá štruktúra. Mali by tam byť určité odlišnosti jednotlivých regiónov a v niektorých prípadoch toto nebolo dostatočne zabezpečené v rámci celého procesu. Poučili sme sa z problémov a z tých výsledkov, výberového konania. Vypočuli ste si, čo je vlastne nevyhnutné na to, aby bolo možné správnym spôsobom hodnotiť 16 kandidatúr v rámci krátkeho času a aby ste pochopili, kde spočíva pravda za tými dokumentami a keď vlastne tá prezentácia trvá maximálne pol hodiny v prvom kole a potom je tam ešte pol na otázky, to je dostačujúce na to, aby sa zistilo, čo splnili títo kandidáti, či vlastne oni majú šancu na splnenie cieľov programu. Som trošku znepokojený, že pri niektorých otázkach, kde ide napríklad o budovanie veľkej infraštruktúry ako cesty, letiska, kongresové centra, že to sa stáva čoraz dôležitejšie pre jednotlivé mestá, ktoré sa uchádzajú. Áno, ak sa budeme uchádzať a vyhráme, tak bude jednoduché realizovať naše plány, ako keby sme e, to nevyhrali. Samozrejme, prirodzene takto myslieť, ale ten program ako taký nebol myslený týmto smerom. Nebol to myslené ako program na rozvoj infraštruktúry. Možno to je ako určitý výsledok úspešného hlavného mesta kultúry, ale nemal by to byť hlavný cieľ kandidátov. Čo sa týka rozdielov medzi chudobnými a bohatými krajinami mestami, to sa spomínalo. Dôležité je nájsť určitý inteligentný mechanizmus na rozlišovanie medzi týmito rozdielmi je nutné identifikovať finančné pozadie, ktoré je veľmi rozdielne. Dôležité je nájsť určitú cestu, po ako pomôcť tým, ktorým majú menej prostriedkov, možno už aj vo fáze kandidatúry, lebo musíte si uvedomiť, že niektoré z týchto miest dostup, vynakladajú veľké prostriedky už aj v rámci prípravy kandidatúry. A ak nevyhnú, tak, nevyhrajú, tak vlastne sú to... A v niektorých prípadoch je to dokonca brzdou investícií do kultúry na lokálnej úrovni. Čo sa týka štruktúry panelu a samotného postupu, ja som v mojom dokumente už spomenul zásadnú otázku, ktorá sa týka nezávislosti panelu. a možno v budúcnosti budú nejaké jasnejšie výpovede a záväzky. Jednoducho nezávislosť je zložitá, nedá sa to plne dosiahnuť. Ja by som radšej bol, keby tam bolo to zloženie menej orientované podľa niektorých štátov. V tomto prípade súhlasím s Danutou. A takisto sme považovali za veľmi zložité, keď išlo taký vysoký počet kandidátov bolo zložité vytvoriť dobrý postup na hlasovanie. Častokrát sa to menilo a jednoducho nie je tu spoločná dohoda. Samozrejme, že máme isté skúsenosti a vždy sa nám podarí dosiahnuť zhodu, ale bolo by lepšie, keď sme mali hlas, postup pre hlasovanie, ktorý by zohľadnil tie špecifické okolnosti. A ak sa má vybrať medzi dvomi, je to jednoduché, a keď, sa, keď medzi 15, to je samozrejme veľmi zložité. A posledný bod, a pre mňa najdôležitejší bod, to je vlastne tá práca, ktorú vykonávam, komparatívny výskum a vývoj hodnotiacich kritérií, no v tom pracujem už 40 rokov. Mám taký pocit, že čo sa týka hodnotenia ex post, alebo hodnotenie iných miest, to znamená, že aké sú výsledky, tých hlavných miest, tak e, som sa v tom vypracovali štandardné postupy. Ale to sa netýka toho, čo sa deje predtým z hľadiska kandidátov. Už som spomenul, že je veľmi zložité posúdiť pre takýto malý panel to pozadie k tej kandidatúry, či oni nevynechali nejaké dôležité veci, či oni skutočne popísali tie reálne podmienky vo svojom meste, vo svojom regióne. Preto je dôležité, aby tam boli dobré kritéria, aby sa mohli preveriť dopredu, aby panel mohol zriadiť objektívnymi parametrami. To je bolo ako doplnenie k tým návrhom e, miest. Veľmi nám to pomohlo a mohlo by sa to týkať samotného potenciálu, kultúrneho potenciálu, profilu či to je skutočne inovatívne, originálne, alebo či to len kopia niečoho. A takisto samozrejme ide o finančnú spolahlivosť celého návrhu. Teraz sme prišli vlastne z rokovania, ktoré prebiehalo včera a tam sme monitorovali jedno mesto, o ktorom sa rozhodlo už dávno. Mali sme tam situáciu, s ktorou sme sa stretli už v minulosti že prislúbené prostriedky sa zrazu stratili. To znamená, že hlavné časti programu celej tej aktivity, to, čo bolo dôležité pre nás, aby to mesto teda dostalo ten titul, tak teraz je za celé ohrozené a takéto niečo by nemalo nastávať. A tu vystáva otázka, či štát, ktorý je zodpovedný za riadenie toho procesu, naplnil svoje záväzky alebo nie, tak oni zohrávajú tú dôležitú úlohu v rámci toho procesu. Je nutné sa zamyslieť nad tým, čo spraviť, aby sa lepšie zabezpečilo, že to, čo je uvedené v kandidatúre, v tom dokumente, bolo aspoň vo veľkej miere splnené a aby sa nenastala situácia, že to niekde zmizne. Takže to sú nejaké skúsenosti, ktoré máme, sa o tom informovať a veľmi rád budem s vami o tom diskutovať. Ďakujem pekne, pán Výzant. A teraz dostane slovo naša kolegyňa pani Eniko Šepkes ako ministerka kultúry Luxemburska, ktorá dvakrát bola zodpovedná za hlavné mesto kultúry. Nebolo to dvakrát? Je vais parler en France. Budem hovoriť po francúzsky, ďakujem. <clears throat> Pani predsedníčka úspechy a nedostatky. E, hlavné mesto kultúry to je jeden z najpopulárnejších programov, ktorý bol veľmi úspešný. Je to program, ktorý priniesol tú najväčšiu viditeľnosť, vizibilitu a umožnil značnú, značný rozvoj politiky, kultúrnej politiky. Zmeny a úvahy o zmenách práve prebiehajú vzhľadom na tom, že po roku 2019 by sa proces e, výberu malo revidovať vzhľadom na získanie skúsenosti. E, pani predsednička, pokúsim sa podeliť sa s vami o svoje profesionálne skúsenosti, pretože e, bola som 9 rokov členom Rady ministrov, v parlamente som bola počas jedného legislatívneho obdobia, a teraz som členkou určenou radou v Európskej poroty a teda čelím procesom, ktorú navrhol parlament a rada v roku 2006. A teda mohla som sledovať tú geniálnu myšlienku prostredníctvom rozličných inštitúciálnych meandrov. V Luxemburgu som prišla, nastúpila na ministerstvo kultúry v roku 1995, vtedy, keď bolo Luxemburg hlavným mestom Európy. V roku 2002 som ešte bola na svojom poste, keď Luxembursko malo predložiť e, návrh na to, aby sa stalo hlavným stavom kultúry roku 2007. Nebudem citovať ani texty, ani všetky hodnotenia, ktoré ste dostali. Um, ospravedlňujem sa, ale protirečila by som v tomto smere svojim kolegom. Uh, na Rade ministrov na začiatku boli e, rozhodnutia jednohlasné, bol to problém. Pre určenie hlavného mesta v roku 2000 bolo 9 návrhov. Jediný spôsob, ako sa z toho dostať, bolo určiť všetky hlavné mesta. E, to by e, zabránilo vizibilite a v roku 2002 nebolo možné sa dohodnúť. Bolo potrebná veľká diplomácia, dlhé rokovania v rade preto, aby sme presvedčili ministra jedného, aby stiahol svoj návrh a a na národnej úrovni bol veľký tlak a to bolo politicky mm, nebezpečné. Rozhodnutie 25. maja 99, aby sa určili e, hlavné mesta členskými krajinami až do roku 2019. To bol spôsob, ako sa dostať z tejto slepej uličky, aby sme mali jednohlasnosť. Bolo to rozhodnutie e, prijaté 15 členskými krajinami, teda pred rozšírením. Zajanie programu Hlavného mesta kultúry sprevádzalo v roku 1995 návrhmi, ktoré boli veľmi e, konkrétne, neboli ale implementované a kde možno by sme sa im mali trošku venovať. Takže prvé uznesenie z 85. hovorí o príspevkoch iných členských krajín v programe vybraného mesta. To by bolo viedlo k európskemu rozmeru a zaistenému rozmeru, pretože predstavme si mesta s programom, ktoré, ktorý bude ponúknutý každej členskej krajine a financovaný. To by bolo príležitosťou predstaviť kultúru celej Európy v hlavnom meste kultúry v danom roku. Je to aj štrukturálny problém a chcela by som o ňom trochu pohovoriť, pretože existuje v všetkých našich krajinách – Väčšinou ide o ministrov zahraničných vecí, ktorí sa zaoberajú podporou národný, národnej kultúry v zahraničí. Existujú tiež také dvojhlavé štruktúry rozdelené na viaceré ministerstva a ich kroky a efektívnosť sa potýkajú nielen s problémami kompetencií, ale aj obmedzenými prostriedkami na export ich kultúry. Iniciátori programu hlavného mesta kultúry, e, ich vízie sa ešte nevyužili, e, bolo možné z toho urobiť model mobility tým, e, že by tu boli náklady obmedzené a profitovali by z toho všetci. Je to teda myšlienka, ktorú je vhodné nasledovať. Kultúra by posilnila vzťahy medzi členskými krajinami a politická slabosť e, ministerstiev kultúry, či už na národnej alebo európskej úrovni, by sa dala zmeniť tým, že toto by bolo ministerstvo budúcnosti, e, také centrum myslenia o všetkých politikách a problémoch, ako napríklad integrácia, prevencia konfliktov a znalostí iných krajín v EÚ. Samozrejme, že kultúra by sa už nemohla považovať ako za zhrnutie všetkých festivalov, baletov, orchestrov, oper a podobne, ale za niečo zásadné, čo odlišuje ľudskú bytosť od ostatných živočišných druhov, teda musí to byť projekt morálnej rekonštrukcie, ktorá zabráni úpadku, skutočný projekt obnovy kreativity v európskych krajinách – za posledné storočie zameraný na udržateľný rozvoj, namiesto toho, aby z toho zostal len taký umelecký ohňostroj. Vzhľadom tento aspekt, hlavné mesto kultúry by mohlo využiť svoju popularitu na to, aby e, získalo druhý dých po roku 2019 Luxemburg e, ako hlavné mesto všetkých kultúk 1995 Program bol pripravený mojim e, e, následovníkom, Žakom Santerom, e, mojim predchodcom, pardon, Žakom Santerom. Bolo tu prísne oddelenie politikov a vedúcich programov a ja som toho názoru, že je potrebné zaangažovať politiku, treba presvedčiť politikov a štát má spolufinancovať riadiaci výbor ktorého súčasťou bol starosta mesta, minister kultúra, vysokí funkcionári, mestskí funkcionári a štátni funkcionári, takisto ministerstvo financií a riaditeľ programu e, hlavného mesta kultúry v roku 90, 1995. Prostredníctvom tejto práce a z kolegiálnych diskusí som zistila, že projekt bol úspešný. Nie som si istá, že keď e, teda nebudeme hovoriť o politických e, rozho- rozhodujúcich politikoch, e, že by sa to takto prakticky odrazilo. Treba rešpektovať slobodu slova, to je hlavný princíp E, európsky partneri rozhodujú o určení e, toho vedúceho týmu. Myslím si, že tu treba rešpektovať aj e, slovo Európskej komisie. Pokiaľ ide o rozpočet, mm, kandidáti by neboli splnili tieto, túto skúšku a Luxemburg bol v tom čase pod rozvinutý. Potom tu bola mm, e, kríza v e, metalurgickom priemysle, takisto kríza spojená s rozpočtom, e, s investíciami, aby sme získali prostriedky, tak sa vytvorila kapitola na rok 1995 a ten úspech bol obrovský. Verejná mienka bola následne presvedčená, že investície do infraštruktúry kultúry je potrebný, sú potrebné a odôvodnené. Ja nie som za to, aby sme vyvíjali príliš veľký tlak na infraštruktúru a tendencia nútiť kandidátov, aby investovali, to je dvojsečná zbraň. Určite je tu reálny profit, pretože bez primernej infraštruktúry nie je možná kultúrna ponuka a ponuka vytvára dopyt. Nariadenie investícií by sa malo orientovať na náro- podľa národného kontextu a je potrebné, aby infraštruktúra bola vytvorená pre hlavné mesto kultúry, aby sa toto odzrkadlilo v celej Európe. Ako každý nový projekt, e, hlavné mesto kultúry bolo e, úspechom pre Luxembursko v roku 2007. Sme sa museli zamyslieť nad iným programom, rozhodli sme sa, že sa staneme že sa to stane cezhraničným programom, bolo potrebné prezentovať program v roku 2002. Mohli sme sa rozhodnúť pre partnerské mesto na jeden mesiac a to sa následne zmenilo na celý rok a na jedno celé mesto. Rozhodli sme sa pre Sibiu v Rumunsku. Táto krajina vtedy ešte nebola členom EÚ, tak ako to malo byť v rámci modelu kultúrneho mesiaca. Toto bolo veľmi prospešné a vytvorila sa udržateľná spolupráca medzi mestami Sibiu. Pre Sibiu to bola veľká šanca, pretože toto mesto, tento región by pravdepodobne nikdy neboli určené podľa súčasného systému. Luxemburg Luxembursko chcelo profitovať z tejto nominácie, aby to sa stalo modelom spolupráce, cezhraničnej kultúrnej spolupráce v roku 2007. E, veľký región Sarlo Lux sa vytvoril počas e, krízy um, metalurgického priemyslu, hovorilo sa o veľkom regióne, ale toto nebol prípad poroty, ktorá sa mala vyjadriť k nášmu návrhu. Takže ešte raz jedno poučenie. Kandidátske, kandidáti si neuvedomujú veľmi často, že to, čo je jasné pre nich, nie je jasné pre všetkých. Naša porota nepoznala veľký región, tak ako existujú už 10 ročia s medziparlamentnou radou a s ministerskými stretnutiami, ktoré sú pravidelné. Ako členka poroty som bola proti systému výberu porotov, ktorá bude európska. Zdalo sa mi v roku 2006, e, nebudem hlasovať v tom ďalšom prípade, že je to veľké sklamanie pre kandidátov, ktorí neboli vybratí a a ich neúspech by e, pripisovali komisii alebo výberovej porote. Bola som za národný výber a návrh mesta členskej krajiny, tak ako to rozhodla Rada ministrov dnes po skúsenostiach, ktoré som zažila hlavne v Španielsku a Polsku, kde bolo veľa kandidátov a programov, ktoré sa ťažko dali rozdeliť. Musím povedať, že v týchto dvoch prípadoch e, E, národných e, výberových procesov bolo ťažko takéto niečo udržať. Prvý e, prospech, z ktorého vlastne profitovali všetky kandidátske mesta, bolo, že pracovali počas určitého času na programe, ako prezentovať svoje mesto. To sklamanie, keď niekoho nevybrali, je ako v každom konkurze tým najlepším, tou najlepšou skúsenosti, pretože sa môže potom takýto subjekt zlepšiť. Pokiaľ ide o nezávislé kritéria, nebol tam žiadny tlak, žiadny vplyv. Zvonka musím povedať, že e, komisia robí všetko preto, aby chránila členov poroty pred prípadným tlakom. Členovia musia podpísať prehlásenie o konflikte záujmov, nemôžu hovoriť smerom do, k tlači ani pozývať nechať sa pozývať nejakými mestami bez súhlasu komisie. Práca prebieha prostredníctvom predložených materiálov, ktoré sú poslané vnútro domácou poštou a v hlavných mestách, pokiaľ ide o záverečný výber, členovia sú menovaní na 3 roky, to znamená, že žiadny člen nemôže e, vlastne sledovať výber toho mesta od začiatku do konca. Členovia poroty, ktorí sú menovaní, aby navštívili hlavné mesta, si z toho odvodzujú svoje vlastné skúsenosti. Pre niektoré mesta sa vytvorili blízke vzťahy Niekedy je tá návšteva spojená s e, predsedom, aby sa odstránila nejaká zablokovaná situácia. Hlavné mesta samé hovoria, že pomoc členov poroty bola veľmi cenná. Absencia kontaktov s ostatnými hlavnými mestami kultúry je polutovania hodná, ako aj vytvorenie siete bývalých hlavných miest kultúry by bol užitočný, vzhľadom na to, že by mohli e, využiť skúsenosti a pokračovať nad rámec toho jedného roka v spolupráci, ktorá by bola intenzívnejšia a poskytovať v prípravnej fáze užitočné informácie nominantom. Existuje sieť hlavných miest kultúry, na univerzitách. Univerzity, ktorých mesta boli hlavnými mestami kultúry, už vytvorili takúto sieť a táto funguje pre ich potreby. <clears throat> Taký lokálny prvok by sa mal viac zdôrazňovať. Je dobré, že hovoríme o európskom rozmere, ale Miestne obyvateľstvo nemôže získať dojem, že projekt je im nanútený a že ho riadia vonkajší experti. Know-how sa, know sa nezískava z, z jedného dňa na druhý. Bolo by efektívnejšie, keby sa vytvárali stáže v hlavných mestách kultúry, aby to mohli využívať model tak, ako funguje teraz je pod dohľadom komisie a toto sa nedávno rozšírilo, funguje to. Um, um, porota sa nestretla s pani komisárkou, zatiaľ nie sú stretnutia mimo a v hlavnom meste. A to znamená, že táto práca znamená, že je veľmi málo času na úvahy a diskusie. Porota sa musí ujať svojej zodpovednosti výberu bez toho, že by mohla skutočne intervenovať alebo pomáhať. Hlavné mesto kultúry je program, ktorý musí byť realizovaný s vedomím, že toto je e, taký vlajkový program všetkých kultúrnych programov a že tento program musí mať väčší udržateľný dopad a musí slúžiť ako nástroj a závery e, na rozvoj, udržateľný rozvoj kultúry, na to je potrebné vyhodnotiť investície v meste už dopredu, školské programy, výučba kultúrnych techník, e, rozpočty určené na kultúru, kroky k integrácii menšín, spoluprácu mesta s cezhraničnými inštitúciami. Toto všetko sa musí vyhodnotiť pre mestá je dôležité, aby same pracovali na svojej expertíze na miestnej úrovni. Zosieťovanie miest napríklad za 6 posledných menovaných, e, to znamená 12 hlavných miest, a rotujúce predsedníctvo by malo byť fórom pre veľmi užitočnú výmenu e, znalosti, pokiaľ ide o výber e, expertov, porota pri komisii, musí mať prostriedky, aby mohla čo najlepšie fungovať a na záver je potrebné vyriešiť vo všeobecnom kontexte problémy mobility, e, štatútu umelcov a všetky tie problémy, ktoré komisia spomenula v správe z vlastnej iniciatívy a ktoré zostávajú stále mŕtvou literou v politike pre ministrov e, sociálnych e, vecí, vízová politika, finančná politika a tak ďalej. A na záver chcem, aby Európsky parlament vydal jasné usmernenia v niektorých oblastiach a aby parlament pokračoval vo svojom boji preto, aby kultúra mala také miesto, ako si zaslúži. Ďakujem, ďakujem, Anna. Pán Fisas. Ďakujem. gracias, Ďakujem pekne, pani predsednička. Musím povedať, že táto téma je veľmi zaujímavá, veľmi dôležitá, ale musím povedať, že mám isté pochybnosti. Najprv ide o to, ako funguje ten systém výberu. Ak som to správne totiž to pochopil, tak vlastne od roku 2016 to budú členské štáty, ktoré budú navrhovať príslušné mesto to znamená, že potom si neuvedomujem vôbec, akú úlohu by tam mohol zohrávať Európsky parlament. Lebo potom by vlastne asi ťažko sme mohli odmietnúť niečo, čo navrhne členský štát. Tu existujú rozličné systémy, ktoré sa dajú navrhnúť a ktorý systém sa vám páči najviac. Potom ma ešte zaujímalo, či výbera, výber prebieha podľa politických alebo kultúrnych kritérií, respektíve akú úlohu zohrávajú jednotlivé typy kritérií. No a potom som sa chcel spýtať, či existujú štúdie o tom, aké ekonomické dopady to má napríklad na turizmus, ak sa nejaké mesto stane hlavným mestom kultúry. Ďakujem pekne. A teraz pani Helga Trupl, ďakujem pekne našim expertom. Ďakujem pekne za všetky závery a odporúčania. A ja by som, ja som chcela položiť dve otázky. Danute Glondis Jeden z tých dôsledkov, ktoré ste spomínali, je, že e, ten sektor kultúr, kultúry, ako to, tento kvázi priemyselné odvetvie, ktoré zameriava, zamestnáva milióny ľudí, e, by malo na úrovni e, nástrojov a rozpočtov napríklad prispieť tiež takémuto mm, hlavnému mestu. Mne by zaujímalo, že ako sa môžu to zapojiť ostatné priemyselné odvetvia. A ja by som chcela vedieť, ako funguje celý ten koncept, ako to má celé fungovať, ako tam sa môžu zapojiť iné e, oblasti. A mne by zaujímalo, že ako by ste si to predstavovali, že ako to má fungovať, vlastne ako má byť tu prepojenie medzi európskymi a východoeurópskymi mestami. A som unavená, iste viete, čo myslím. Mohli by ste mi to zodpovedať. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa tiež chcela zúčastniť diskusie. Ja by som chcela poznámiť niečo k slovám pána Vizanda. Eh, ja nemyslím, že súťaž nejaká v jednej krajine je eh, nezmysel, ak je zvolené len jedno mesto. Mesta, ktoré sa zúčastňujú súťaží sa reformujú. Oni skutočne vynakladajú veľké úsilie. Oni robia no, projekty kvôli, no, kvôli tejto akcii, ale nie je to zbytočné, pretože snažia sa a ďalej sa na to nadvezuje. No a teraz prejdem na Nemecko. My sme veľa, veľa miest sa už uchádzalo, no a tieto mestá sú ešte teraz medzi sebou prepojené, takže ja by som nechcela, aby to zostalo nepovšimnuté, že to je zbytočné. Nie sú to zmeny v záujme občanov, v záujme urbanizácie. Takže isté to nie je vôbec tragické. No, mám otázku a pripájam sa k Helge Trippel. Do roku 2019 je všetko určené už. Vieme, bolo to ešte predtým, že sme sa eh, zjednotili. Eh, my sme hm, vtedy ani nevedeli, eh, nevedeli, že v roku 99 v roku 2004 prídu, prídu nové krajiny a v roku 2007 ďalšie. No a vtedy sme a kvôli tomu a Luxembursko s tým začalo, že teraz sa volia sú dve hlavné mesta kultúry E, Sibiu si vybralo Luxembursko samotné, a v prípade druhých už sa krajiny uchádzali alebo museli sa uchádzať. No a ja sa pýtam, čo bude po roku 2019. Myslíte, že to pôjde ďalej presne takto isto? Každý rok jedno mesto alebo každý rok dve mesta, alebo existujú nejaké ďalšie možnosti, že sa tu urobí región. Pani Janiko Šepkes to urobila v Luxembursku, bolo to ťažké. Viem, že Maastricht si teraz myslí, že keď zapojí región, no, tak to bude mať väčšiu váhu až do Aachen. To by bolo pekné, ale očividne no, to komisie veľa nezaváži a komisia nám môže k tomu niečo povedať. Takže ako to bude pokračovať po roku 2019? Pretože keď po roku 2019 ale to bude vždy len jedno mesto, tak prejdú dve generácie, kým sa národ dostane nejaká krajina. No a to nemôže byť predsa zmysel celého projektu. Potom sa stratí a tá kvalita a význam, ktorý má tento projekt. Takže chcela by som sa spýtať, ako to bude vyzerať po roku 2019. E, samozrejme, treba sa zamýšľať aj nad porotou, no a hovorilo sa, že len 3 roky môže byť človek členom poroty a to je prekážkou a mali by sme sa zamyslieť nad tým, či by sa to nedalo zmeniť. Ja mám otázku, myslíte, že ten monitoring, o ktorom sa hovorí, je aj skutočne efektívny a účinný. Ja sa pamätám, že Istanbul predložil vynikajúci návrh, pretože to ľudia sa MVOčiek, zastupca civilnej spoločnosti, a keď sa stal, keď sa stal hlavným mestom kultúry, nemohli nič ďalej povedať, tak to bolo len eh, potom už rozhodovali len politici, takže ja by som chcela vedieť, či existujú dozoročné možnosti monitoringu. To bolo samozrejme viacero otázok. Má no ešte niekto nejakú otázku? Ak nie, tak dám hneď možnosť odpovedať. Toto ako prvý? Pán Vízant? Nie? No, nech sa páči. Dobre, keďže ste ma tak eh, milo oslovili, tak ja iste nie som proti súťaživosti a súťaži, hm, to v žiadnom prípade, ale ja som to tiež sformuloval veľmi opatrne. To je druhá odrážka pod Ačkom, hneď hore. V každom prípade to bolo užitočné a vidíme, že je obrovským rozdielom, či, a je tu prípad Mons a prípad Košíce, mohli by sme povedať aj opačne v prípade Mons, ak v roku 2015 sa stane hlavným mestom európskej kultúry, No a mali 10 rokov všetko správne pripraviť, pretože už dostatočne dopredu bolo jasné, že to budú oni, že dostanú podporu. No a konkurencia tam nebola. To je síce škoda a preto som ja ani nebol za tento návrh najskôr, ale ten úspech, ktorý sa e, prejavil a ktorý aj v monitoringu sme skonštatovali, ma presvedčil. Takže je na tom niečo, na dobrej príprave. Možno, by sme to mohli takto povedať, že skutočne je to nevyhnutnosť a prípravy a záväznej prípravy, že tie veci, ktoré sa prislúbia, musia byť v tomto procese aj záväzné. A to je hlavnou vecou. No a dá sa to sledovať. Snažili sme sa to sledovať v rámci monitoringu a aj procesy voľby, konania sme neustále menili a prispôsobovali. Rovnako pomoc Európskej komisie sme dostali, to už tu zaznelo, ale to je, dalo by sa povedať, veľmi malá jednotka na komisii, ktorá musí odvádzať E, túto vec, kedy je skutočne veľmi veľa kandidátov a možno ten tlak je aj tiež veľmi veľký. To je v podstate všetko, čo som chcel povedať. To treba reflektovať v rámci budúcich pravidel, ale flexibilnejšie pravidlá, ktoré treba prispôsobiť. A na obdobie po roku 2012 nemáte návrh, nie? Dobre, pani Glondis, nech sa páči. Nuž, vy hovoríte o dokumente, ktorý je oveľa dlhší ako závery, pretože sú to tiež úvahy o európskej politike a je to vyňaté z tejto knihy. Nuž, dobre, kultúrny sektor v roku 2006 zamestnával 2,8 milióna, to číslo môže byť teraz už iné a treba to akceptovať ako rovnoceného partnera ekonomickej platformy. A keď tradičné hospodárstvo je v kríze, tak možno kultúra by sa mohlo stať motorom rozvoja. Je to kliše, všetci to vieme, ale v prípade Krakova, predtým, než sa stalo hlavným mestom európskej kultúry, ako bolo povedané, tak sme mali 1,3 milióna návštevníkov každý rok a boli sme veľmi šťastní, akých bolo 1,4 milióna. A po roku 2000 to neustále rastie a teraz to pravidelne 7 až 8 miliónov turistov. Takže je jasné, že treba investovať do kultúry a podporovať kultúrne sektory bez ohľadu e, na to, aké číslo. No a teraz, čo sa týka Mons, tak som sklamaná a je mi ľúto, že že to bolo zastavené v istej fáze a nebolo to obnovené. Potrebujeme program, ktorý je adresovaný susedným krajinám, krajinám, ktoré eh, chcú byť členskými štátmi EÚ a umožňuje to pochopenie, umožňuje to demokratickú transformáciu a ja to hovorím ako Polka, e, ktorá e, to zažila na vlastnej koži, ako my hovoríme. Takže v budúcich týždňoch e, otvoríme Európske kultúrne mesiace, ale, mesiace alebo urobme nejakú iniciatívu, kde sa budú môcť zúčastňovať európske a neeurópske krajiny. Potrebujeme kultúrny dialog, potrebujeme spoluprácu s ostatnými, no a preto v mojich záveroch je tiež ten postulát vrátiť sa k Európskym kultúrnym mesiacom. No a na to som za, zabudol zodpo, zodpovedať na tie politické a kultúrne kritéria, či no, počuli sme, v niektorých krajinách, kde sa to zdá byť problémom, tak mali sme interné diskusie na tieto témy a jasne sme povedali, že keď sa debata zmení na politickú, tak sme sa vrátili k podstate kritérií kultúrnej povahe výberu hlavných miest kultúry. Myslím, že to je veľmi dôležité. Ešte raz zôrazniť pri odpovede na túto otázku. Samozrejme, my nezodpovedáme e, za to, čo média a jednotlivé mesta z toho urobia, to je iná, e, iná vec. Keď premiér povie, že e, toto a toto mesto si zaslúži byť hlavným mestom ešte predtým, než eh, my sa rozhodneme, to nie je naša chyba. My sa snažíme eh, predchádzať takýmto politickým diskusiám na paneli. No a na záver, keď už ste sa na to pýtali, po roku 2019, môj osobný názor je taký, že aktivity, ktoré eh, súvisia s kultúrou, mali vždy zahrňať celú Európu a zohľadňovať našu spoločnú históriu. To je pre mňa úplne jasné ako sa to riadi a či sa to dá riadiť, sú, po, po, či sa to dá zvládnuť v rámci súčasného systému, je otázne. Ďakujem. Ďakujem pekne. No, nuž, ďakujem pekne. Ja si myslím, že to nebola zlá myšlienka a tiež si myslím, že dva, dve mestá z Novej a Starej Európy, keď sa tak dá povedať, ktoré boli vyberané súčasne, že to bolo isté záväzné pravidlo, ktoré viedlo e, k dobrej spolupráci dvoch vybratých miest a to bolo tiež úlohou v rámci programu. Čo sa týka monitoringu, tak kontrola má dôležitú úlohu a my máme my sme povedali riaditeľom z príslušných eh, hlavných miest, povedali, že ak Európska nebude, ak nemohli apelovať na Európsku porotu, na predsedu, tak by to zlyhalo. Takže, takže porota sa zapojila spolu s komisiou, no ale treba sa zamyslieť na štatutom poroty. My sme všetci, my to robíme len tak pomimo, to nie je eh, zamestnanie a vyžaduje si to veľa času, keď to chceme robiť poriadne. No a po, v takom prípade by to grémium, ak, nepo, ak by nebola súťaž, tak nepo, nemusí byť ani porota. A potom musí byť toto grémium inak štrukturované. Ja myslím, že treba zapájať intenzívnejšie krajiny, pretože aj národné štáty treba žiadna zodpovednosť na politická, politické hádky. Politicky myslíme stranickú politiku, pretože politika je takou šlachtilečejšou verziou, no a keď myslíme o politike v, tom šlachtilečejšom mysle, tak to je nevyhnutné. No a hádky sú niekej, niekedy stranické bolo určené mesto, prišli voľby a dostala sa iná strana k moci a vznikli problémy medzi jednotlivými programami a osobami. A v týchto prípadoch môže pôsobiť porota veľmi ukludňujúco. Avšak, čo, na čo sa mesta najviac ťažujú, je využívanie skúseností predchádzajúcich hlavných miest kultúry. A to netreba, z, netreba, na to netreba zabúdať, pretože to je skutočne nálezisko nových iniciatív a odborníkov. Takže rozšírenie DORIS prišlo a bolo dohodnuté až v roku 2000, ale ministri v roku 99 prijali zlé rozhodnutie. No, Frank, Áno, ja však viem, že existuje intenzívna dohoda. Pokiaľ ja viem, je ale veľmi intenzívna výmena medzi bývalými hlavnými mestami kultúry a tými, ktoré sa teraz uchádzajú o tento titul. Viem, že Maastricht e, bol v Esene, boli v Taline, boli v Turku, skutočne všetkých navštívili a podelili sa o skúsenosti to je neformálna sieť. To je neformálne celé. Ale ak by to bolo štrukturovanejšie, tak by to znamenalo, že by existovalo pravidelné fórum a výmena, tak ako sú aj štrukturované iné výmeny. Takže niečo sa praktizuje a to sú vlastné iniciatívy. Dobre, čiže to je upozornenie pre komisiu v budúcnosti postupovať takto. Teraz dostal slovo Skúria a potom dostanú slovo, dostanú slovo komisia. Sí, io eh, volevo intanto fare una domanda perché non avevo ben capito una procedura. Ďakujem pekne. Musím povedať, že mám otázku, lebo som nepochopil úplne ten celý postup. Mm, som teda na tom podobne ako Santiago, ktorého otázka nebola zodpovedaná. V tom materiáli, ktorý sme dostali, tak tam je uvedené, že 2013, vlastne do 2013 beží ten aktuálny postup a od roku 2013 do roku 2019 to potom budú členské štáty, ktoré vymenujú jedno mesto. A mňa by zaujímalo, akú úlohu potom budeme vlastne zohrávať my v celom tom procese, my ako parlament a zároveň Európska únia. A akú úlohu bude zohrávať Rada a komisia budeme my iba zaznamenávať tú kandidatúru, ktorú predložia členské štáty, alebo aká bude naša úloha? Ak to nemôžeme už teraz zmeniť, tak sa musíme minimálne pripraviť na to, aby sme zabezpečili to, aby po roku 2019 zohrávali európske orgány dôležitejšiu úlohu. A čo sa týka európskeho označovania, kultúrneho dedictva sme požadovali minimálne dva návrhy európskeho vyznamenania kultúrneho dedictva a sme chceli mať určitý výber, bolo jasné, ktorý návrh je lepší. A považujem za zaujímavé aj to, čo navrhla naša pani predsedníčka, a síce to, že aby sa rozšírilo trošku to pole pôsobnosti v posledných mesiacoch sa začali pripravovať kandidatúry z jednotlivých členských štátov, pripravujú sa do budúcnosti. To znamená, že nepripravujú sa samotné mesto, ale vlastne celý región, celá spádová oblasť. Mohlo by to byť orientované podľa tematiky, ktorá je špecifická pre toto mesto, ale je možné samozrejme aj to, že by to mohli okolité regióny podporovať. Možno, že by nebolo zlé ísť trošku ďalej týmto smerom po tom období roku 2019. My sme dnes dobre spravili to, čo sme mohli, čo nám bolo umožnené. My sme akceptovali ten návrh pre Vroclav a San Sebastian. Bol to návrh, poroty. My nie sme experti, nevieme to, nemôžeme to monitorovať, posudzovať, preto je tu tá porota. Je to samozrejme procedurálna vec, nič viac, ale bolo nutné takto postupovať, lebo je to naše spoločné úsilie, čo ja vidím a považujem za trošku problematické, nie som si istá samozrejme, ale myslím si, že každá krajina by mala navrhnúť minimálne dva, dve mestá, aby tam bol určitý výber. Neviem, nechápem, čo ste tam napísali. Podľa mňa je to šialené. Porota môže posudzovať, ale ak je tam jeden návrh, eh, porota povie, že áno, rozhodneme. Ako, ako sa to udialo pri Patrase? To bolo šialené. tam došlo k veľkému sporu jeden člen poroty nedokázal pochopiť, prečo tam navrhli, Grécko práve navrhlo Patras. Snažil sa ich potom presvedčiť, aby to stiahli. Nebol tam žiaden iný návrh. Takže bolo nebolo bolo dobre tam mať dva návrhy za každý štát. Čo sa týka Nemecka, my sme tam mali dlhý zoznam kandidátov 8, 10 alebo dokonca viac. A Nemecko potom spravilo istý výber. Potom to bolo Görlitz a Essen. Takže takto postupovalo Nemecko a dalo to porote a porota potom rozhodla. Bolo to zložité, samozrejme vybrať aj z tých dvoch miest za Nemecko, ale nakoniec vy ste sa rozhodli, tak ako ste sa rozhodli. Takže bola by som rada, keby to niekto vysvetlil. Pevne verím, že komisia nám to zodpovie. Takže dajme slovo komisii, možno nám povedia, a Aké majú oni plány na budúci rok? Pán Suchan, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vy chcete, aby som reagoval na tento bod? Teraz beží systém, ktorý sa vytvoril prostrednícom rozhodnutia Rady a parlamentu v roku 2006. Takže je pravda, že sú to členské štáty, ktoré od roku 2013 budú teda mať tieto hlavné mesta, kultúry, bude to Francúzsko a Slovensko, Marse a Košice. A potom to budú vlastne prvé štáty pod novými pravidlami, kde bude povinné na výberové konanie v rámci členského štátu. A to, s čím sa ráta v tom rozhodnutí, je teda výberové konanie z dola nahor. Štát nepríde s jedným kandidátom. Štát musí realizovať výberové konanie, musí tam byť e, požiadavka na kandidatúry minimálne 6 rokov pred samotnou realizáciou, potom je tam určitá fáza prípravy kandidatúr, je tam národný ako aj európsky panel, takže podobne ako to prebieha teraz každý rok a potom tam bude finálny výber o rok neskôr, takže Takto to vlastne prebieha vždy už od roku 2007. Čo sa týka, toto sa týka obdobia od roku 2013. A čo sa týka SN a Page, to bol predchádzajúci výber, kde tam bol mm, tam bol dobrovoľný, dobrovoľná možnosť. Bolo možné postupovať tak, ako to robilo Nemecko, alebo bolo možné postupovať ináč. V tom istom roku, ako sa vybralo 5, tak tam bol, vybral 5, čiže tam bol iba jeden kandidát, takže vlastne porota nemala o čom rozhodovať, takže to bolo za tým rozhodnutím Európskeho parlamentu a rady, aby tu bolo, bolo toto povinné výberové konanie. Od roku 2007 nastalo iba že sme mali jedno mesto, to bol prípad Belgická. Aj v tomto prípade tam bolo bola výzva na kandidatúry, bol tam iba jeden kandidát, bola tam iba jedna kandidatúra a potom tam boli tie dve fázy, predbežný výber a potom samotný výber. To bol ten jediný prípad v roku 2007, kedy takto prebehlo a zatiaľ sme mali vždy za každý štát minimálne dvoch kandidátov a samozrejme potom ten prípad Španielska je extrém, kde bolo 16 kandidujúcich miest. A teraz sa zoberieme do roku 2019 to je schéma, ktorá sa riadi pravidlami, ktoré sa vytvorili v roku 2006 prostredníctvom toho rozhodnutia. A potom to rozhodnutie od roku 2006 obsahu, z roku 2006 obsahuje to, že každý štát musí predložiť minimálne dva návrhy. Pochopila som to správne? Nie? No, uh, no, pochopila som to úplne naopak. No, musím si to prečítať. To rozhodnutie z roku 2006 hovorí, že Musí tam byť výberové konanie smerom z dola nahor, musia to realizovať členské štáty, nie je tam žiadne, žiadny povinný minimálny počet, je to z dola nahor, takže tam nemôžu byť žiadne e, záväzné počty. Takže toľko, koľko sa bude uchádzať, toľko tam bude. Akurát v prípade Belgicka tam bol jeden kandidát a v prípade ostatných štátov to boli minimálne dve mesta, v prípade Španielska 16. Áno, ale pán Sucha ešte raz by som sa chcela tomu vrátiť. Dobre, bude prebiehať nejaké výberové konanie, takže malo by takéto výberové konanie prebiehať z dola nahor, dobre? V konečnom dôsledku, ak ten štát má možnosť, že je tam jeden kandidát, nedáva to zmysel, dobre. Ale to znamená, že štát musí potom predložiť porote dvoch kandidátov, alebo stačí, keď to bude iba jeden návrh. Nie, štát nenavrhuje nič porote. Tie návrhy, ktoré idú z dola nahor, tak tie sa predkladajú tej združenej porote, ktorá je národná a európska, takže tam bude spoločné zasedanie na predbežný výber a potom bude e, e, ten konečný výber. Takže táto, táto spoločná porota, európska a národná, navrhne jeden, jedného kandidáta e, ministrom kultúry a potom príslušné vlády budú mať úlohu navrhnúť rade jedno mesto a akú úlohu tam bude zohrať parlament v rámci celého procesu je to, že parlament má právo nominovať dvoch členov do Európskej poroty a parlament poskytne stanovisko, ktoré sa bude týkať samotného výberu, takže bude sledovať akurát to, či sa vlastne rešpektujú a implementujú správne všetky pravidlá. So, ich bin immer noch so schlau wie vorher. Ešte stále tomu nerozumiem. Dobre, možno ostatní to pochopili, iba ja nie. Dobre, tak si to dám potom vysvetliť. Tá otázka je jednoduchá, ani pán Fizas tomu nerozumie. Andreas, tak potom povedz ešte raz. Možno sa to pokúsim vysvetliť po nemecky. Je to... Dosť došlo tu také výmene toho postupu. Bolo tam, bol tam teda výber v Nemecku. Vlastne to predbežné, ten, to predbežné filtrovanie kandidátov predbehlo ešte predtým ako sa navrli kandidáti, teraz to už tak nie je, teraz sa môžu prihlásiť aj tí 16, ktorí sme kľudne mali v Nemecku, tí by sa mohli teraz uchádzať spoločne. To je ten rozdiel. A potom je tu teda tá fáza predbežného výberu, kde z týchto 16 sa vyberú 4, 4 kandidáti, alebo 2, alebo 3, ktorí potom budú mať šancu sa ďalej profilovať, budú mať na to jeden rok. Je to jasnejšie? Výborne. Takže my sme zvolili nesprávny prístup, Vlastne už dnes dobre, ma to znervozne malo. Santiago, ty si to pochopil? Tak všetci sa môžu uchádzať z toho štátu, ktorý je vybratý a potom porota má tú úlohu, aby z týchto 16, 17, 18, 19 kandidátov si vybrala jedného. Takže štát má právo mať jedno hlavné mesto, ale samotné mesta sa uchádzajú sami či už u komisie alebo u, u poroty. Áno, áno, je to vlastne u poroty. Á, dobre, teraz je to už jasné. Dobre, chcela by ešte komisia poskytnúť nejaké ďalšie informácie o tom, čo sa bude diať po roku 2019. Kto by to chcel vysvetliť? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, nemyslím si, že sa, že sa mi to podarí vám objasniť, čo sa udeje po roku 2019 lebo ešte tu nie je rozhodnutie komisie zatiaľ, ale zatiaľ vám môžem povedať, aký proces je zabezpečený teraz, ako postupujeme. Ja samozrejme si veľmi vážim vašu iniciatívu na toto vypočutie. Je to e, ďalšia tehlička v rámci mozaiky konzultácií, takže my veľmi e, trpezlivo si vypočujeme názory všetkých účastníkov. Toto sú vlastne prebiehajúce konzultácie zastúpené na vysokej úrovni. Niektoré výsledky už boli zverejnené. My sme mali verejné vypočutie tu v Bruseli, bolo to na jar, v marci. Bolo tu verejné vypočutie, potom tu boli hodnotiace správy aktuálnych miest podľa rozhodnutia po roku, z roku 2006 Takže máme tu určité zdroje, ktoré, určité východiska, ktoré berieme do v rámci našich rozhodnutí. Samozrejme, vy ste pozvali troch členov panelu, celkovo ich je 7 a my sme v neustálom kontakte s nimi. A potom je tu tá vec, ktorá sa týka ďalšieho obdobia a monitorovania, to je, tým sa aktuálne zaoberáme. Pani Pretenčka, ja by som sa chcel vrátiť k vašej otázke lebo nikto nezodpovedal vašu otázku o monitoringu. Ja by som sa chcel zaoberať tým, že ako funguje monitoring, teda či to funguje podľa toho rozhodnutia z roku 2006. Povedal by som, že monitoring je veľmi dôležitý a čo sa týka tých, tej povinnosti monitorovania, to je výborné, že to tam je a čo sa týka samotného rozhodnutia, čo sa týka odporúčania parlamentu, Mala by sa tu zájať druhá monitorovacia fáza, ktorá by sa nazývala ako neformálny monitoring, takže rok potom, ako sa vyberie mesto, keď sa potvrdí nominácia radov, prebehne prvá monitorovacia fáza a toto je veľmi dôležité a má to tak platiť do budúcnosti. Nezávislosť poroty je veľmi dôležitá a musím povedať, že rozhodne budeme mať európsku porotu, budeme mať európsky panel, to je to, čo chceme. Nášho hľadiska európsky panel bol vždy zárukou vysokej umeleckej úrovne, ako aj nestrannosti a spravodlivosti celého procesu. Takže ak existuje nejaký stabilný pilier výberového procesu, je to práve spravodlivosť a nestrannosť a vysoká, vysoká profesionalita Európskeho panelu. A toto je toto bolo zaručené v každom paneli až doteraz. A toto malo byť aj súčasťou návrhu budúcnosti. Potom ešte jedna poznámka, ktorá sa týka networkingu. To sa spomínalo ako dôležitá vec do budúcnosti. Áno, máte pravdu, je tu určitá sieť miest, je to neformálna sieť a my sme ich vyzvali viacejkrát ako komisia, Myslím, že prvýkrát to bolo v roku 2007. My sme ich vyzvali, by si vytvorili neformálnu sieť. Pýtali sme sa ich, chcete mať pomoc zo strany komisie? Chceli by ste, aby sme my sa zaoberali tou výzvou v rámci kultúrneho programu, aby ste mohli formalizovať a uplatňovať vašu sieť. Bola tam vždy jasná odpoveď nie. Nechcem mať takúto formalizovanú sieť, chcem, aby to bolo neformálne, lebo tak by to malo byť tá sieť sa zasada minimálne dvakrát do roka a jednoducho nechcú, aby, ani, aby tam bola komisia, ani porota. Oni si vymeniajú skúsenosti, negatívne skúsenosti, pozitívne ako aj pochybenia, takže toto funguje a my nemáme ten pocit, že by sme mali do toho nejako zasahovať. V súčasnosti máme pocit, že to prebieha veľmi hladko a vyvíja sa to pozitívnym smerom. Čo sa týka európskeho rozmeru, samozrejme v tom rozhodnutí je odsek o európskom rozmere a plne súhlasím so všetkými členmi poroty, ktorí spomínali túto otázku, ale zároveň je veľmi zložité byť presný, explicitný, máme veľkú mnohorakosť v Európe, máme tu veľké mesta, veľké štáty, malé štáty, malé mesta, ktoré sa uchádzajú. Máme tu štáty na okraji, v centre, takže európsky rozmer je veľmi rôznorodý, rôznoraký. Situácia v Taline je úplne iná, ten európsky rozmer je úplne iný v Taline ako v Marseji. Takže dôležité je vytvoriť určité indikátory alebo zabezpečiť nejaké opatrenie na to, aby sa kvantifikovala situácia aby sme vedeli, akým spôsobom mám byť explicitnejší, ale nesmieme to samozrejme preháňať, lebo európsky rozmer je veľmi rôznorakým prvkom. Samozrejme, pritom nejde iba o počet e, zahraničných návštevníkov v meste. Potom čo, bola tu ešte položená otázka, ktorá sa týkala hodnotenia hospodárskeho vplyvu Európskeho hlavného mesta kultúry. Boli tu viaceré štúdie, ktoré sa vypracovali. Prvá sa zverejnila v roku 2005. Toto sa zameriavalo iba na kultúrne hlavné mesta. Potom v roku 2006 bola štúdia, ktorá sa týkala ekonomiky v kultúre, kde vlastne hlavné mesta boli tiež súčasťou toho. A potom v roku 2010 tu bola štúdia týkajúca sa kreativity, kde sa využili viaceré hlavné mesta, potom tu bolo externé hodnotenie každý rok a hospodársky vplyv je samozrejme hodnotený tiež v rámci tých štúdí. Takže ja si myslím, že čo sa týka Európskeho hlavného mesta kultúry, to je aktivita Európskej únie, kde máme skutočne veľmi komplexné hodnotenie hospodárskeho vplyvu. Ďakujem pekne, mám ešte jednu otázku. Povedali ste, že európska porota a krajina. Ste povedali, že musíme mať európsku porotu. Ja som nikdy nepočula o tom, že by sme tam chceli mať Aziátov alebo Američanov. Alebo som to pochopila nesprávne. Mohli by ste mi to vysvetliť? Mysleli ste tým, že musíme... Vy ste verali, že musíme mať európsku porotu. Čo ste tým konkrétne mysleli? Ešte raz sa vás pýtam, čo ste teda tým mysleli mať európsku porotu? Máme dva typy takýchto porôd, ktoré spolupracujú. Jedna je európska, menovaná Európskym parlamentom, radom, výborom regionov a Európskou komisiou. A potom je národná porota. Ja som hovoril o európskej porote a máte tam troch zástupcov pred sebou. To je najdôležitejší prvok zabezpečujúci spravodlivosť. Ja som pochopila európsky, európsku porotu v protiklade napríklad s americkou alebo podobne. Áno, ja som chcel zdôrazniť na tú zdôraznenú úlohu e, poroty. Ja by som možno by nebolo zle, že no, poukaz na to, že aby ste zabezpečili, že v budúcnosti nebol panel obsadený len Britmi a Rakúšanmi. Možno by to viedlo k lepšej spolupráci organizácií, tak aby skutočne bola zastúpená celá Európa. Dobre, ja myslím, že parlament sa snaží a snažíme sa s dvomi, ale s dvomi nemôžeme urobiť všetko. Možno by sme mohli poukázať na, a upozniť vlády na to, že komisia by mohla zapať širšie spektrum, pretože európska kultúra sa skutočne vzťahuje na minimálne 27 krajín a ostatné, ktoré chcú vstúpiť a myslím, že na to netreba zabúdať. Ďakujem pekne za to, že ste na to poukázali, že, že tá sieť zasada trikrát do roka na rôznych miestach a ja chápem, že štruktúrálne nechcú nejaká sa zavezovať, že treba lepšie zohľadniť eh, myšlienku dobrovoľnosti. Dobre, a teraz ešte jedna otázka. Avšak nikto mi neodpovedá. To je problém. Ako to bude vyzerať po roku 2019? Dokážeme. Ja myslím, že nemôžeme sa potom vrátiť a, a mať len jedno hlavné mesto kultúry, pretože potom sa dostanú krajiny na iba každých 27 rokov. To je nemožné je nepripustné. Čiže chceme dve krajiny, alebo chceme umožniť tým krajinám, ktoré sú už na ceste do EÚ, bez ohľadu na a, nejaký proces, aby mali tiež možnosť a, uchádzať sa o udelenie titulu hlavného mesta kultúry, alebo nie. Nemusíte hovoriť, že to tak je, ale zamyslite sa nad tým. Ďakujem ste pani predsednička, toto všetko sú možnosti, ktoré hodnotíme, ale určite nenavrhneme eh, jedno, ale pri, minimálne dve mestá, možno viac, takže hodnotíme a testujeme rozličné možnosti, eh, systém rotácie, skupiny krajín a toto všetko je súčasťou našej dopadovej štúdie, ktorá bude zverejnená ako podporný dokument komisie, čiže uvidíte, aký je náš názor. Snažíme sa prí, prísť s tým najlepším možným návrhom. Samozrejme, že berieme do úvahy silnú požiadavku, aby Európa a európska kultúra nebola iba kultúrou 27 a preto sa snažíme čo najlepšie vziať do úvahy tento medzinárodný rozmer kandidátskej krajiny a iných krajín v Európe. Bol tu silný smer aj v diskusiách online, aby sme e, zvážili účasť tretích krajín. Určite to nebudeme ignorovať. Dobre, takže ste na dobrej ceste. Dobre, má niekto ešte otázky? Santiago? Gracias, presidenta. Yo no sé si hoy estoy un poco espeso. Ďakujem, pani predsednička. Šport. Tým som sa zaoberal. Mal som vypočutie v svojom ďalšom výbore. A mm, tu som nespokojný, že musím len súhlasiť s nejakým návrhom bez toho, že by sa mi to vysvetlilo. Máme tu jedného kandidáta a toho máme schváliť bez toho, že by sme mali nejaké podrobnosti. Je to len také pečiatkovanie a ja s tým nie som spokojný. Budem hlasovať za niekoho, kto možno nie je dobrý. Nemám žiadnu ďalšiu alternatívu. Aspoň dvoch kandidátov by sme potrebovali. aby som vedel, ako sa odlišujú. Ale myšlienka, že budeme mať iba právo povedať áno, bez vysvetlenia, to sa mi nepáči. No, no, treba to teraz rozdeliť. Každá krajina, ktorá je zvolená, má právo mať jedno mesto ako hlavné mesto európskej kultúry. To mesto, alebo mesta, ktoré sa o to uchádzajú, musia predložiť žiadosť a nie vo vlastnom hlavnom meste, teda v Madride, ale musia predložiť žiadosť komisii a porote. Porota vyberá. My sa zúčastňujeme tak ako aj rada a to tak, že do poroty vyšleme odborníkov. Ja nie som odborníkom, ja nemám časť študovať všetky žiadosti jednotlivých miest, Santiago ty tiež nie. A preto máme možnosť vyslať dvoch expertov. A tí potom v spolupráci s ostatnými si preveria, ktoré z tých miest, ktoré sa uchádzali z krajiny X, ktoré mesto sa stane hlavným mestom kultúry. Proti tomu nemôžeme nič robiť. Ale aj tak nám to bude v podstate predložené. Naše je to také gesto proti nám, pretože my tiež vyšleme dvoch expertov, ale komisia tiež nerozhoduje sama, ani rada nerozhoduje sama, rozhoduje porota a porota sa skladá z expertov, čo tu nie je nikto okrem našich troch hostí. No ešte, tak to bude aj v budúcnosti a nezmení sa to, ale zmení sa to právo, že štát má jedno, ale mesta sa uchádzajú samostatne. To považujem za správne. Keď z krajiny dostaneme len jedna alebo dva návrhy, tiež na tom nič nezmeníme. Keď sa mesta nebudú uchádzať, nemôžeme do toho nikoho nútiť. V Belgicku sa uchádzalo len Mons. A nedá sa s tým nič robiť. Ja neviem, ako by to bolo v Luxembursku. No bolo by to náročné v Luxembursku nájsť ešte vôbec nejaké ďalšie mesta. Luxembursko vyhodilo z toho pekný záver, že že sa spojilo s regiónom. No to sa mi veľmi páčilo. Ja by som ešte chcela povedať, že by sme sa mali zamyslieť v prípade hlavných miest kultúry, ako by sa to dalo zorganizovať. A to by bolo možno tiež celkom dobré, ak by susediace krajiny sa snažili spolupracovať, ale to už v podstate experti načrtli to, že tento rok musia prísť aj späť z iných krajín. To je jasné, pretože nikdy to nebolo ani žiadne hlavné mesto kultúry a preto treba byť opatrný. Ja som si istá, že v rukách, vo vašich rukách je to dobré. Je to malý tým, ale veľmi účinný. No a začiatkom budúceho roka dúfam, bude predložený dobrý návrh, ktorý zohľadí návrhy, ktoré tu zazneli a okrem toho predlží iné návrhy. No a ak sa nám povedali, tak váš návrh ešte zlepšíme. Ďakujem pekne a trom expertom, ďakujem pekne komisii a tým sa dostávame k ďalšiemu bodu nášho dnešného programu. Ďakujem veľmi pekne a želám vám šťastnú cestu domov. No a teraz sa nás čaká niečo veľmi pekné, ale aj toto bolo samozrejme veľmi pekná, zaujímavá téma. Prepačte, a teraz máme pred sebou tému výmenu názorov s Matiom Šírmenom, Konstantinosom Antinosom a Jose Danielom Tormom Martinezom. A to sú víťazi Európskej ceny Karla Veľkého pre mládež. A cena Karla Veľkého pre mládež bola založená v roku 2008. No a možno nám k tomu poviete niečo sami. Nebudem to teraz sa naťahovať. Nie je tu už až tak veľa poslancov, ale my si vás radi e, vypočujeme. Takže nech sa páči. Teraz dostaneme dostanete postupne slovo. Ako prvý Jose Daniel Martor Martinez. Povedzte nám stručne niečo k tomu máte PowerPointovú prezentáciu alebo niečo. Nech sa páči. Tak, poďte dopredu. Do you have also something on the to show? Aj vy máte nejaké ďalšie prezentácie? Dobre, tak nech sa páči. Tak posledajte si všetci dopredu. Uh, just to tell you how... Áno, chcem povedať, uh, ako sme sa sem dopracovali v roku 2011. 245 projektov z 27 členských krajín bolo predložených každý projekt bol posúdený dvomi etapami výberového procesu. Každý projekt bol posúdený národnou porotou, zloženou z minimálne dvoch europoslancov a jedným zástupcom organizácie mládeže. A 27 národných výťazov bolo potom posudzovaných európskou porotou, zloženej z predsedu Buzeka, troch ďalších europoslancov a štvrtého zástupcu e, nadácie Šarlmaň. Tento európsky panel vybral výťazov a teraz máme, dáme slovo tretiemu výťazovi, pánovi uh, Josemu Danielovi Tormovi Martinezovi zo Španielska. Máte slovo. Budem hovoriť španielsky. Lebo som si istý, že angličtina tlmočníkov je lepšia ako tá moja. Vzhľadom na cenu ponúknutú výťazom Šalmaňovej um, súťaže, teda budem hovoriť o tom v súvislosti s Erasmom. V Európe existuje milión, sú milióny študentov, ktorí študujú v iných eh, krajinách. Je to tzv. Eh, generácia Erasma. Ja som z Valencie kde je 6 tisíc Erasmových študentov každý rok a väčšina z nás, ktorá je súčasťou tejto generácie, má dôveru vo význam Európy, že táto Európa má viacero významov. Kultúrne programy majú za cieľ hľadať rozdiely v Európe, čo nás odlišuje, čo nás spája. Je to založené na európskej kultúre, a o tom je aj program Erasma. Ide o vytvorenie kreatívnej moci v Európe, o stimuláciu smerom k e, kultúrnemu a sociálnemu života mesta, kde sú, to, sú títo študenti, kde študujú. E, typická študentská výmena si možno niektorí povedia, študenti idú do zahraničia, naučia sa iný jazyk, žijú v inom sociálnom prostredí, ale ja si nemyslím, že ľudia si skutočne uvedomujú, čo sa deje v mnohých e, európskych e, mestách, kde sa vytvárajú európske komunity. A toto sa deje v stovkách európskych miest, kde stovky Európanov žije v jednej komunite. Takže podľa nás je to dobrá myšlienka. Niektorí ľudia si myslia, že Erasmovi študenti by mali byť súčasťou mesta, kde študujú. Nemali by vytvárať nejakú paralelnú spoločnosť, ale vážení europoslanci, toto je cesta do Európy a hľadanie Európy kdekoľvek už je v Holandsku či Španielsku A nie je pravda, že by sa neintegrovali do mesta, kde študujú. Sú súčasťou kultúrneho sociálneho života na univerzite a v meste, kde študujú a samozrejme stávajú sa akýmisi veľvyslancami týchto miest, učia sa jazyky, ale hneď na začiatku je tu tá znalosť, že nezostanú veľmi dlho, možno rok, možno viac. A preto budú potrebovať maximálne vyťažiť z tohto krátkeho času. Samozrejme, že je prirodzené združovať sa so s ľuďmi z podobnej situácie, teda ostatnými Erasmovými študentami. A bolo by nemúdre nevyužiť túto situáciu. Európania žijúci v spoločenstve a ich proeurópsky prístup a podobná mentalita. Viacení ľudia v humanitných odboroch, učitelia a ľudia vo Valencii, ktorí A potom tá myšlienka mm, Erasmu, SN e Erasmus, to je vlastne program, ktorý vychádza e, z tamojšej univerzity. A hlavná myšlienka je tá, že divadelné skupiny sa vytvoria, ale nie len v oblasti divadla, ale vo všetkých umeleckých e, výrazových prostriedkoch sa vytvoria skupiny, e, kde budú teda Erasmoví študenti a bude tu Erasmová sieť ktorá pokrie všetkých študentov, kde títo, všetky univerzity, univerzity, kde títo študenti študujú. Bude to taká európska oblasť pre výmenu, kde umenie bude prekvitať. Vo Valencii sa to už robí niekoľko rokov a myslím, že sme mali obrovský úspech. Stručne opíšem, prečo sme začali divadlom a ako sú zorganizované prednášky. Každý rok sa začína divadlom. Vyberieme. Vybrali sme si divadlo, pretože umožňuje európskym študentom, aby tvrdo pracovali počas celého roka, ale budú mať uspokojivý konečný výsledok a nám to umožňuje zaradiť umelecké disciplíny do jednej veľkej show, hudbu, e, vytváranie scény. Toto všetko je toho súčasťou, pretože to znamená, že všetky rozličné koncepty divadla s rozličnými študentmi nezávisle od toho, odkiaľ pochádzajú, sa zmiešajú. Znamená, že sú tu znalosti a šírenie európskej literatúry, e, európskej jazyky, kultúra, a možnosť preukázať, čo sa kto naučil e, divákom, možno aj na iných univerzitách. Samozrejme, má to veľký vplyv a vo Valencii sme pozvali všetkých študentov z Erasmu aj z univerzity a mali sme 200 ľudí z Erasmu a z univerzity, ktorí reagujú každý rok, takže 20 pracovných skupín, Mali sme 70 Erasmových študentov a 30 bežných študentov z Univerzity vo Valencii. teraz univerzita ehm, financovala tieto workshopy a profesori divadelných vied a moderných jazykov pracovali na praktických ehm, pracovných skupinách Divadelné workshopy, ktoré boli vytvorené, sú rozdelené na dve časti. Prvá sa končí vo februári, kedy študenti poprvýkrát vystúpia pred verejnosťou. Tieto malé roly na konci eh, workshopov sa zvyčajne sústreďujú na prácu eh, na mm, hre je to, sú to rozličné dátumy, ale sú otvorené pre všetkých v meste, kto chce prísť. Niekoľko príkladov. Prvý, ktorý sme kedy urobili, bol, bol vlastne projekt, kde bolo 16 študentov z rozličných krajín. a toto je teraz najdôležitejšia vec, tréning sa končí samotným predstavením. Záverečná show nám umožňuje ukázať mestu, čo študenti robia a v posledných rokoch sme účinkovali na 40 predstaveniach v rozličných eh, divadlách a mestách Španielska. To nám umožnilo eh, pokryť eh, vlastne dve konzekutívne španielské vlády, čiže študenti pracovali v 15 rozlič- z 15 rozličných krajinách, zúčastňovali sa na festivaloch, boli vo väzeniach, v divadlách tu vidíte fotografie z prvého predstavenia, naša prvá práca. Študenti z 13, z 13 rozličných krajín, ktorí účinkovali pred miestnymi divákmi. To bolo minulý rok. A bolo to financované e, vládou. Tu sú bulharskí, maďarskí študenti, Španiel, ľudia zo Španielska, Francúzska, a okrem samotného účinkovania študenti sa zúčastňovali aj mnohých ďalších činností. Asi 200 takýchto podujatí, 120 študentov bolo z Erasmu. Ďalej FAES Valencia, tam bolo asi 5000 ľudí. a potom e, divadlo pouličného umenia, kde študenti vyjadrovali svoje obavy ohľadom toho, akým smerom sa Európa uberá. Bola tu výstava fotografií a najdôležitejšie je, že tento rok začíname na iných univerzitách Clermont-Ferrand, Malbo, a prvé kroky, ktoré boli urobené smerom e, k, do Krakova, Bolone a Kodane, ako aj do Grenady. A nechceme byť len skupinou v Valencii alebo Španielsku. Toto je projekt, ktorý by sa mal rozšíriť na celú Európu a preto sme urobili stretnutie 29. a 30. marca, kde budeme hovoriť o európskej Erasmovej scéne a chceme ukázať, čo vo Valencii sa deje, aby sa to odkopírovalo inde v Európe. Takže by som to zhrnul. Chceme vytvoriť štruktúru, reťazec, ktorý umožní mladým študentom Erasmu, mladým Európanov, aby sa zúčastnili na tomto projekte a vyjadrili sa. A myslím, že táto uh, myšlienka výmeny ľudí medzi univerzitami pod vedením študentov Erasmu môže mať ďalšie kroky smerom k Európe a posunúť sa k skutočnej európskej integrácii. Ľudia môžu využiť, čo sa naučili, pokiaľ ide o divadlo, hudbu a využiť celú túto mobilitu, budovať skutočné európske umenie, európsku kultúru a dúfame, že európske mesta sa zapoja do tohto procesu kreativity študentov, ktorí tam ktorí tam hostujú, takže bude to Európa kultúry, Európa ľudí, taký druh Európy, ktorý podľa nás by mal mať vysoký profil vo všetkých mestách, členských krajinách. Pozitívna Európa, ktorá by mohla zaujať ľudí a odviesť ich pozornosť len od e, hospodárstva a financií. Potrebujeme ale na to podporu vás, európskych inštitúcií. Ďakujem. Gracias, eh, Mr. Martinez. Ďakujem pekne, pán Martinez. Myslím, že vaša práca je vynikajúca. Dúfam, že budete mať veľké úspechy a že nájdete mnohých ďalších ľudí v univerzitných mestách, pretože táto myšlienka Európe Európu predáva, no, prináša do úplne nového svetla ako v súčasnosti a v období krízy takéto svetlo na konci tunela skutočne potrebujeme. Ďakujem veľmi pekne a veľa šťastia vo vašej práci. Prosím, pokračujte na no slovo. A teraz dostáva druhý výherca ceny na 10 minút, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. A Balkan Beyond Borders je mimovládna organizácia, za ktorom asi sídlo v Atenách. V Berlíne sme sa rozhodli zriadiť tematický festival krátkých filmov, pretože sme chceli podporovať mladých ľudí z Balkánu. Boli. My sme presvedčení, že festival môže byť tiež miestom stretávania pre mládež z regiónu. Dnes naša regie, našu regi- organizáciu otvoriť 9 osôb z juhovýchodnej Európy, hlavne zo západného Balkánu. Dnes Balkan Beyond Borders má za cieľ spoluprácu medzi mládežou a po druhé využívať spoluprácu v regióne. No a snažíme sa konkrétne rozvíjať pochopenie kultúry v regióne a to podporou pozitívneho myslenia e, mládeže pre iné kultúry po druhé, sa snažíme eh, spojiť mládež regiónu. Konkrétne sa snažíme podporovať mobilitu mládeže a interakcie. A preto sa snažíme nielen zapájať a vyzývam ľudí, aby sa zapali do našich aktivít, ale tiež eh, ich, podporujeme pri organizácii lokálnych iniciatív. Ďalej podporujeme dialog iniciatívy medzi mládežou. Dneška za lepšie zatrajšky. Welcome Beyond Borders chce vytvoriť eh, fórum na vyjadrenie mladých eh, ľudí a platformu pre formalizáciu eh, a propagáciu balkánskej kultúry. Naše ciele dosahujeme štyrmi spôsobmi, tak ako vidíte na plátne Film Festival, workshopy, semináre a sieť Interbalkan. Ako sme už povedali, tak využívame hlavne obraz a zvuk. Našou hlavnou eh, aktivitou je festival, ktorý sa organizuje eh, každoročne v nejakom inom meste na Balkáne. Rok 2010 eh, to bol Belehrad. No a hlavnou témou bola spolupráca na Balkáne 2011. to sú Ateny počas štrajkov sme tam boli. No a budúci rok bude novou témou, bude témou Talk to Me a miestom konania bude tyrana. Radi vás tam privítame. Avšak nie sme len festivalom. Úspech festivalu nás prinútil zamyslieť sa nad inými aktivitami, na to, aby sme sledovali naše ciele, takže sme e, vytvorili akademické serine, serine, semináre, ktoré e, sú zamerané na prvákov na univerzitách, pretože tam vidíme, že nemajú vedomosti o susedných krajinách, jeho no, prednášky sa týkajú obav regiónov a diskusie sú sprevádzané krátkými filmami. A filmy, ktoré vytvoríme buď na workshopoch, alebo ich premietame počas festivalu. No a ďalej tiež usporiadávame workshopy, pretože je veľmi dôležité zdieľať vedomosti. No a hlavnou myšlienkou je spájať ľudí z regiónu, vymeniať si skúsenosti a pozitívne meniť región. V roku 2011 sa uskutočnili tri workshopy, prvý bol v Skopie, druhý v Pirane, no a v tretí v Atenách. A opätovne téma bolo, kto je, kto je, kto má strach z tejto veľkej zlej krízy. Nuž, venujeme sa iným aktivitám. No a všetci, tak eh, ako všetci si uvedomujeme, že veľmi dôležité je vytváranie sieti a snažíme sa vytvoriť o eh, e, balkánsku sieť, ktorá by, alebo ktorá čoraz sa viac sa rozširuje v regióne, no a chceli by sme sa aktívne zapájať a, a angažovať čo najviac mladých e, v regióne a preto sme vytvorili e, princíp a istých ambasádov našej organizácie Snažíme sa poskytovať rámec na zdieľanie myšlienok a vidíme, že to funguje a preto chceme v regióne robiť ešte viac. Sme o tom, že ako povedal Max Miller, že kto pozná len jednu alebo jedného, nepozná nič, nuž e, nájdete nás tiež na sociálnych sieťach, na e, populárnych stránkach. A ešte raz by sme chceli poďakovať za príležitosť, že tu môžeme byť. Nože, ak ešte, ešte neboli na Erasmovi, tak by ste mali ísť. Dobre, je to veľmi dobrá myšlienka. A je, mne osobne sa to veľmi a, páči, pretože ja sa angažujem na juhovýchodnej Európe. No a slovo teraz dostáva tomu víťazovi, ktorý je z Veľkej Británie, najeurópskejšej krajiny. Pán Šerman, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nuž, um, Európa, European Me je online magazín, ktorý bol vytvorený v roku 2007 pre mládež a je založený na dobrovoľnej činnosti. Chceme, aby Európa bola osobnejšia, pretože sme presvedčení o tom, že keď mládež bude, sa bude, keď sa mla, Európa bude identifikovať len s bruselskou byrokraciou, tak nebude možné pre mládež, aby sa s ňou identifikovala. My sa snažíme eh, na Facebooku a Twitteri publikovať a rovnako máme workshopy, kde vedeli to z rôznych krajín a dopisovateľov alebo korešpondentov eh, z takmer každej krajiny na našej ja by som vám však chcel povedať niečo, čo nenájdete na našej stránke. V roku 2015 budeme tiež vzdelávacou platformou eh, na vzdelávanie ambicioznych mladých novinárov s proeurópskym prístupom. Mm, my sa, naše články sa nesústredia na národné záujmy, ale podstate nášho písania je, ako, eh, ako sa ako Európa nechápu zmeny, pretože Európu nedefinujú inštitúcie, ale je to state of mind. Všimli sme si, ak fungujú úspešné programy ako Teach First a rôzne ďalšie, no a snažíme sa integrovať eh, mainstreamové médiá, aby sme Európu vedli do eh, ďalšej, na ďalšiu úroveň budeme poskytovať aj školenia pre žurnalistov niekoľko mesačne, ktorí potom v mainstreamových médiách môžu mm, prispievať k šíreniu európskej myšlienky. Na to, aby sme dosiahli naše ciele, tak budeme potrebovať jedného alebo dvoch zamestnancov na plný úvezok, na nevyhnutnú činnosť Minulý rok sme e, začali, teda minulý mesiac sme začali. Máme e, dobrovoľníka, ktorý sa má starať o udržateľnosť projektu. V budúci rok budeme sa snažiť o Action 4.5. and training program for European journalism. As you can tell from No a ako vidíte e, z našich obrázkov, tak do centra v centre našich aktivít je, eh, je jednotlivec. Srdce znamená, eh, srdce znamená cit, nohy sú o cestovaní a ceste vpred, vpred no ako vidíte z našich článkov, a eh, tak vždy pristupujeme k tomu z tejto perspektívy začiatkom každého roka, v januári, teda začiatkom tohto roka, sme spustili šiestý zmysel, čo je teda blok a chceme sa venovať aktuálnym veciam. Píše sa tam o Píše sa tam o napríklad polských voľbách a o tom, ako európske debaty mali vplyv na, na európske voľby. Okrem magazínu máme tri hlavné projekty, o ktorých e, stručne niečo poviem, aby sme vám ukázali, čo sa už udialo v takom kontexte. Takže najskôr workshopy. V januári sme zorganizovali workshop v spolupráci e, s inými inštitúciami. E, na školenie mladých žurnalistov boli vybratí na základe svojich esí o Európy. Európe. Dostali sme 20 žiadostí, bol to prvý workshop, Hovorilo sa o tom, čo je transnárodná a nadnárodná Európa, čo Európa znamená pre mňa. V decembri spustíme workshop pod názvom Do You Speak European. A to sa bude zaoberať jazykom, ale tiež hudbou, jedlom a vierou. Poprvýkrát privítame účastníkov z Rumunska. Dostali sme viac ako 650 žiadostí. Bude to mať miesto, stále miesto na našej, na našej stránke. Vytvoríme tým platformu, kde mládež môže diskutovať o Európe. Rovnako sme spustili nový projekt a to je diskusia o Európe, kde mládež sa vyjadruje k diskusii, politickej diskusii No a budeme sa tým snažiť podporiť investigatívny žurnalizmus. Náš najväčší projekt, ktorý sme spustili minulý týždeň, je e, spolupracujeme e, s nemeckým ministerstvom o nemeckej zahraničnej politike. E, Oslavná agentúra mm, o tom, na, s tým, aby sme zistili, čo si mládež myslí v Európe. Našli sme 8 dobrovoľníkov, vrátane mňa samotného a podarilo sa nám osloviť 6,5 tisíc mladých v Európe na to, aby, sme, aby, aby vyplnili náš dotazník. Ukážem vám dva predbežné, a zdôrazňujem predbežné výsledky, aby som vám ukázal, o čo nám v podstate ide. Prvé, prvý hovorí o tom, ako je dobre mládež informovaná o EÚ. Vidíte, že takmer dvojnásobok e, hovorí nie ako áno. No a, a zaujímavé je sledovať dôvody, prečo odpovedali nie a vidíme tu pomerne jasne, že médiá jednoducho to nevysvetľujú a to je najpopulárnejšia alebo taká najrozšírenejšia príčina. No a v tomto sme najlepšie my prezentujeme európske otázky tak, že oslavujeme mládež, zaoberáme sa tým na nadnárodnej úrovni. No a ten dotazník alebo prieskum nie je len v našom záujme. Na fóre sa zúčastnia aj ministri a budú prezentovať výsledky prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 6,5 tisíc mladých Európanov. A samozrejme spolupracujeme s rôznymi partnermi a rôznymi inštitúciami a skupinami ako som povedal, je zaujímavé, že sme oficiálnymi mediálnymi partnermi niektorých inštitúcií. No, Európa potrebuje prístup tak, aby bola populárna medzi mládežou. V období krízy a renacionalizácie si myslíme, že je dôležité, aby Európa nebola spájana len s politikou a byrokraciou, s ďalšími generáciami mladých Európanov. Je to životné životnom štýle a o prístupe k Európe. A preto sa snažíme, aby Európa bola osobnejšia a snažíme sa školiť nových medzinárodných žurnalistov. Myslíme, že to je jediný prístup, ako vznikne skutočná verejná mienka v Európe tradičné médiá nemajú prostriedky na prezentáciu komplexného obrazu. My sa snažíme spolupracovať s mládežou a zapájať ich do podpory Európy. No a predovšetkým chceme, aby Európa bola inkluzívna nadnárodná na celom kontinente a, a v mene našej organizácie by som vám teraz chcel poďakovať. Much, Ďakujem pekne, pán Sherman. Bolo to skutočne veľmi, veľmi zaujímavé. A v máte mnoho ľudí, ktorí vás sledujú v Spojenom kráľovstve. No, pre všetkým tam. Je to trošku nebezpečné. Vás financujú minimálne tri nemecké nadácie. No, musíme sa na to pozrieť. Dokonca by niekto povedal, že to invázia z Nemecka, ale nie je to. Ďakujem pekne všetkým vám. Myslím si, že toto je skutočne dôležité. Potrebujeme takých ľudí, ako ste vy a vašich priateľov, tých, ktorí prichádzajú k nám. My máme samozrejme veľmi veľmi malé možnosti, obmedzené možnosti, preto si musíme dobre všetkých vybrať. Pevne verím, že budete ďalej pracovať, sa ďalej rozvíjať. Môžem vám povedať, že máme tu veľmi málo členov, iba za EPP, máme zelených. No, to iba tak, aby ste vedeli, ako toto funguje. Sú tu asistenti za jednotlivé politické skupiny. No a teraz prechádzam do mojho materinského jazyka. Ďakujem pekne, že ste tu boli. Prajem vám dobrý návrat domov, pokračujte vašej práce. Bod číslo 13, rozhodnutia koordinátorov. Tie sme brali na vedomie. Rôzne nič. 15, kedy bude najbližšia schôdza. To je to je 22. a 23. novembra a končím schôdzu. Prajem všetkým príjemný večer.